della commissione econ di avviare negoziati interistituzionali. podľa rozhodnutia výboru otvoriť eh, rokovania podľa stanovenia rokovacieho poriadku. Som nedostal žiadne návrhy na hlasovanie v pléne, preto po uplynutí